Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, dámy a páni. Otváram týmto schôdzu. Ehm, pozrieme sa hneď na program dnešnej, eh, dnešnej schôdze. Prvým, program, prvým, prvým bodom dnešného programu je predovšetkým program činnosti cyperského predsedníctva rady. Týmto vítam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 Európskej komisie, pán predseda Európskeho parlamentu, vážení predsedovia politických skupín Európskeho parlamentu, dámy a páni poslanci.